Dôležitosť je podporovať hospodárske, sociálne, kultúrne práva a to je prípad aj v našom aktuálnom akčnom pláne. Máme akčný plán pre ľudské práva a demokraciu. Vyprší mu čoskoro platnosť a preto treba prijať nový akčný plán medzi rokmi 2015 a 2019. Jedna zo záležitostí, o ktorej sa veľmi hovorilo, v ostatných mesiacoch, bolo to, že treba dať významnejšiu úlohu hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam v budúcich akčných plánoch, takže treba vaše návrhy e, vziať do úvahy. My samozrejme to urobíme v predbežných správach, to zapracujeme. Ďakujeme vám veľmi pekne za vaše návrhy. Sme s nimi veľmi dobre oboznámení. Ešte jedna poznámka, pretože keď sa hovorí o ľudských právach, tak Eh, je tu ešte podpora hospodárskych a sociálnych práv, ktorá s týmto súvisí. Európska komisia a SVČ boli veľmi aktívne pri podpore implementácii vedúcich princípov a súhlasíme s tým, že treba na toto urobiť špeciálnu odvolávku. Myšlienka prijatia právne záväzných nástrojov k tejto veci pred niekoľkými dňami bolo fórum organizované OSN v Ženeve k tejto téme a jednomyselné stanovisko OSN, teda jednomyselné stanovisko EÚ na pôde e- OSN bolo, že možno predčasné je v tejto fáze prijímať právne záväzný nástroj, pretože máme pocit, že to, čo sa deje pri implementácii tých vedúcich princípov To musí byť produkt konsenzu medzi rozličnými aktérmi. A tento konsenzus naozaj e, sme radi, že vznikol a podporujeme ho ďalej. Nasledujúcich niekoľko rokov ich ho budeme tieto vedúce princípy, e, usmerňujúce princípy budeme podporovať, ale v tejto fáze nepodporíme právne záväzný nástroj. Toto je jediná vec, o ktorej som chcel hovoriť a kde možno máme trošku odlišné názory. Inak, ako som povedal, budeme monitorovať vašu rozpravu s pánom, pa, to, čo vedie pán Pancieri, váš výbor a podvýbor DROA. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Heidi Hautala, máte k tomu nejaké poznámky? Áno, ďakujem, pani predsedníčka. Vďaka kolegom za poznámky. Pani Albio Guzman zdá sa, že so mnou plne súhlasí s mojim predbežným textom, keď sa hovorí o záväzných e, sociálnych doložkách v obchodných dohodách. Pán Görens e, povedal si veľmi zaujímavé. Odvolal sa na hospodárske, dohody o hospodárskom partnerstve a keď povedal, že rozvojový aspekt vstúpil do diskusie veľmi neskoro a potom je výsledok pre nás, čo robíme v rozvojových záležitostiach, jasný. Nebolo to dostatočné a potom bezpečnosť, zabezpečenie dodávok potravín, vykorenenie chudoby nemohlo byť ošetrené tak, ako sme si predstavovali. Keď sa pozrieme na situáciu v Mali, asi chápeme, aká krehká bola táto krajina pred niekoľkými rokmi bola predsa Mali jedno z najstabilnejších afrických krajín, ale potom z ničoho nič. Po čo sa odohral ten chaos v Líbii, sa Mali stalo totálnou obeťou bezprecedentných e, udalostí. Zbranie, ktoré sa importovali z Líbie na územie Mali, patrili medzi e, ťažký kaliber, a to ovplyvnilo aj dodržiavanie ľudských práv na tomto území. Aby sme mohli preventívne zasiahnuť, mali by sme ustanoviť e, pozorovaciu misiu e, už Mali sme to urobiť už v ranných fázach, pred konfliktom, kým sa ten konflikt úplne rozhorel. Rozličné porušovanie ľudských práv, ktorého sme boli potom svetkom, je, už môžeme z istotou povedať, že toto je vždy indikátorom toho, že sa ide rozhorieť konflikt. E, s SV, čo by som chcela povedať, e, nie som si istá, či hovoríme o tej istej veci, lebo samozrejme implementácia sa deje priebežne, treba ju završiť. Ale samozrejme, že Európska únia implementuje už teraz nástroje súvisiace s presadzovaním ľudských práv, s konfliktom, konfliktmi pri ťažbe nerastných súrovín. Nevidím, prečo by sme mali toto nariadenie, prečo by nemalo byť záväzným nariadením, prečo by ono ako záväzné malo protirečiť usmerneniam pre firmy, ktoré tiež potrebujú lepšie presadiť sa vo svete celoplošne. Treba pochopiť, že môžeme mať aj viacero právnych a presne nasmerovaných nástrojov na to, aby sme dosiahli e, dodržiavanie ľudských práv pri obchodovaní. Pán drage, keď navštívil Európsky parlament neformálne pred niekoľkými týždňami, povedal niečo veľmi podobné. Ďakujem. 15. decembra máme lehotu na predkladanie pozmienicích návrhov na poludne o 12. a naša schôdza bude 31. januára ďalšia. Kolegovia, ktorí tu boli na začiatku, povedali, dohodli sme sa, e, že budeme hlasovať o správe pána Noizera, o dohode o rybolovnom hospodárstve s, koleg- so Senegalom. To je bod 11. Chceme tak urobiť o 4.15 Takže odozdávam slovo pánovi Noizerovi. Je to dohoda o rybolovných hospodárstvách a parlament môže s tým iba súhlasiť, ale myslím si, že je dôležité, aby tento výbor si prediskutoval, o čo tu ide, pretože tieto veci sú dôležité pre e, rozvoj. A mali sme záležitosti v minulosti, kedy boli kontroverzie okolo dohôd o rybolove, takže so Senegalom tu máme takúto dohodu o rybolovných hospodárstvách. Je tu nové pravidlo, Môžeme iba súhlasiť alebo nesúhlasiť ako parlament. Nemôžeme zmeniť tento text, novelizovať ho. Takže teraz vám odozdávam slovo e, pán Neuser. Ja, vielen Dank. Ďakujem. Aj keď e, naše možnosti ovplyvniť veci sú obmedzené, myslím, že je dôležité, e, aby sa výbor pre rozvoj zaoberal týmito dohodami o rybolove z so Senegalom. Myslím, že je dôležité, aby nové nariadenie o spoločnej politike rybolovu bolo v súlade s ostatnými pravidlami, e, najmä e, keďže dohody o partnerstve o udržateľnom rybolove sú e, ťažiskom v oblasti udržateľnosti, ale aj v aspektoch obchodu a taktiež, čo sa týka významu koherentnosti. Tak ako ste povedali, pani predsednička, toto je pre nás naozaj mimoriadne dôležité. Chceme oceniť, že podľa protokolu e, sa nesmú loviť e, sardinky ako ryby pre chudobných ľudí. Maroko, Mauretánia a Guinea-Bissau súhlasia s týmto princípom a Európska únia by mala v rámci svojej podpory poskytovať pomoc tak, aby sa na regionálnej úrovni zachovali um, dostupné stavy tohto druhu rýb a aby sa lovili udržateľným spôsobom. Ide o konkrétne sardinely. Čo sa týka merluzitu, sú e, rizika, že už je nadmerne lovená. Treba tu uplatňovať princíp predbežnej opatrnosti. Bude najdôležité veľmi dôkladne sledovať činnosť plavidiel EÚ. Mm, aby sa zabezpečilo, že nebudú mať negatívny vplyv na miestne odvetvie rybolovu. Takisto je dôležité zabezpečiť, aby mm, členské štáty, ktorých plavidlá sú eh, prevádzkované v zmysle protokolu, aby si plnili povinnosť týkajúcu sa ročného podávania správ. Mm. Dobré riadenie eh, si vyžaduje záruku transparentnosti a účasti zainteresovaných strán po celú dobu platnosti protokolu. E, mohlo by tomu pomôcť verejňovanie správ spoločného výboru dohody o partnerstve v sektoru udržateľného rybolovu medzi EÚ a Senegalom, ale taktiež účasť Európskeho parlamentu a zainteresovaných subjektov vrátane zástupcov rybarských komunít na činnosti spoločného výboru. Chceme oceniť e, najmä to, že Európska únia vo oblasti rybolovu poskytuje Senegalu pomoc vo výške 750 tisíc eur ročne. Táto podpora by mala splňať potreby Senegalu v oblasti podpory vedeckého výskumu, mm, ďalej dohľadu nad nezákonným rybolovom a boja proti nemu, ako aj podpory maloobjemového rybolovu, e, vrátanie obnovy poškodených ekosystémov. To teda platí aj pre tieto ekosystémy v záujme obnovy populácií juvenilných rýb. Vnímam sa, že je vhodné, aby náš výbor podporil a odporúčil parlamentu dať súhlas s návrhom rozhodnutia rady o uzavretí dohody o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou. Thank you, thank you, Norbert. Ďakujeme. Nevidím, že by sa niekto hlasil pán Ponga. And then we have Heidi Hautala. Potom pani Hautala. Très rapidement, madame la... Veľmi rýchlo podporuje pána Noizera v tejto téme a je dôležité, aby Európsky parlament túto dohodu ratifikoval keďže podporuje reformu rybolovu v Senegale. Clear, thank you very much. I have, um... Ďakujem. Heidi Hunt Autala, potom Charles Gorens. Ďakujem. Myslím si, že to je veľmi dobré odôvodenie, ktoré doplňa tento názor stanoviska. Ale ako udržať pod kontrolou nelegálny, neohlasovaný rybolov. Európa spolupracuje úzko s Europolom alebo s OSN tejto, tejto, tejto oblasti, aby sa zachránili zásoby rýb, ktoré by sú teraz regulérne lovené. Neviem, či tu je niekto z komisie, čo by mal odpoveď na tieto otázky. Vidím, že pán Preda prišiel na toto stretnutie. Mohla by som spomenúť, že sme hovorili o tom, aké dôležité sú rybolovné hospodárstva pre politiky súdržnosti politik v rozvoja. Viem, že je to dôležitá téma, ale o tom sa dá diskutovať dlho. Máme nové opatrenia spoločnej rybolovnej politike. Ako e, dospieť k novým, lepším dohodám o rybolove? Slovo má Charles Gorens, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem. Ja by som chcel buď od spravodajcu alebo od komisie vedieť, čo sa deje, keď sa skonštatuje porušovanie zmluvy v minulosti. Sme odobrali licencie spoločnostiam, ktoré lovili pri africkom pobreží a ktoré nemali dohody z EÚ. Ako to prebieha? Či tu len znovu si zbožne želáme, že to sa nebude diať, ale otázka je, čo sa naozaj robí, keď k takémuto niečo dojde. Um, Ďakujeme pekne, padli otázky na adresu komisie. Máme tu um, zastupcu oddelenia pre rybolov. Prosím, predstavte sa nám. A prosím kolegov, aby si pripravili hlasovacie kartičky, pretože okamžite potom budeme hlasovať veľmi rýchlo, ešte predtým, ako príde pán komisár. Pán Klas, ak sa nemýlim. Ďakujem, som Dominik Kleins. Pracujem v jednotke, ktorá je zodpovedná za bilaterálne dohody v DG pre rybolov a more v komisii. A mám na starosti práve túto dohodu a protokol so Senegalom. Chcel by som poďakovať spravodajcovi že uznal kvality dohody a protokolu, tak ako ich navrhuje komisia? Keďže vychádza z princípov udržateľnosti, transparentnosti, koherentnosti s rozvojovou politikou EÚ, a rešpektovanie ľudských práv a demokratických princípov. Pán Neuser dobre opísal hlavné prvky dohody a protokolu. Len by som odpovedal na otázku boja proti nelegálnemu rybolovu na regionálnej úrovni. V navrhovanej dohode budú aj naplánované aktivity, ako pomáhať aktérom proti takémuto ilegálnemu rybalovu. EÚ je tiež angažovaná spolu so spoločenstvom krajín západnej Afriky ako aj so spoločenstvom krajín Strednej Afriky aktivitách, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť v Gvinejskom zálive a predstavuje to e, veľký objem aj v oblasti boja proti nelegálnemu rybolovu. Práve sa tiež pripravuje akčný plán, ktorý pokrie roky 2015 až 2020 a má za cieľ prispieť k zlepšeniu bezpečnosti v Gvinejskom zálive, boj proti, boj proti pirátstvu, nelegálnemu rybolovu a akémukoľvek druhu nelegálneho obchodovania. Ďakujem. Okay, thank you very much. Ďakujem vám, hovorí pani predsednička. Chceli ste chcete ešte sa vyjadriť, Norbert? Nie? Charles, odpovedali vám na otázku? Nie som si celkom istá, keď tak na to myslím. Ale ja som chcel vedieť, či boli sankcie, alebo či boli teda nejaké porušenia, ktoré boli sankcionované. Ak áno, tak kým a o aký druh sankcií išlo. Pán Gorenc, povedzte mi, či ste dostali otázku na svoju otázku odpoveď dnes? Pokiaľ ide o dohody novej generácie, vrátanie tejto so Senegalom, začlenenie ľudskoprávnej klauzuly a rešpektovania demokratických princípov je novinkou takomto druhu dohovorov a protokolov doteraz nedošlo k opatreniam, ktoré by sa museli prijať na základe porušenia rešpektovania ľudských práv v partnerských krajinách. Jediné, čo môžem dodať, je, že všetky tieto dohody uvažujú o takých sankciách, ako je zrušenie e, samotnej dohody a nie nejaký zameranejší zásah na jednu či druhú zmluvnú stranu, či na lodiarskú firmu. Yeah, Charles, quickly, because I want to vote. Veľmi rýchlo, lebo chceme sa dostať k hlasovaniu. No, neskrývam, že nie som, nespoko- že nie som spokojný s odpoveďou, vzhľadom na to, že že nie sú tam sankcie. To vyzerá ako nôž bez čepele alebo bez horotu, keď ktorý ešte nemá ani len rukovať. E, keď, to je, čo to je za dohoda, keď nemá ani sankcie, ani nie je nejaký kontrolný mechanizmus, alebo tento funguje veľmi zle. A to musíme jednoducho vyriešiť, pretože doteraz ak neboli opatrenia tohto druhu, tak ja som z toho fakt vyvalený. A podporujem vašu otázku e, a nástojiť na tom, že aby nám písomne odpovedali o tom, ako boli realizované kontroly. A opakujem, či došlo ku kontrolám, či došlo k porušeniam a či boli konkrétne sankcie písomne. Je tu aj nová generácia dohôd, e, ktoré sa chystajú. Ak došlo k závažnému porušeniu, tak už tam budú e, nápravné nástroje, teda e, tie nové pravidla na to budú schopné reagovať. V každom prípade už nemáme teraz viac času na diskusie. Prosíme, aby ste zaslali odpoveď pánovi Gurensovi neskôr. Naozaj nemáme už viac času, musíme hlasovať a pán komisár už čaká. Hm, takže veľmi rýchlo. Pristúpime k hlasovaniu. Máme tu návrh pána Görensa, aby sa hlasovalo iba jedným hlasovaním. Otváram hlasovanie. Has everybody voted? Eh, hlasovali ste všetci, prosím. Konec hlasovania. úplne jednomyselná podpora. 17 e, ľudí hlasovalo, 17 hlasov je za. Blahoželáme kolegovi Noizerovi. A taktiež e, kolega Preda e, sa v budúcnosti bude angažovať v oblasti dohod o rybolovove v prospech celej Európskej únie. Teraz prejdeme veľmi rýchlo k ďalšiemu bodu ktorým je stretnutie s pánom komisárom. Ty, prosím, ktorí chcete odísť, opustite sa lu najrychlejšie a najtichšie. Ešte malá poznámka. Je tu schôdzateľný spravodajcov e, o konfliktných e, mineráloch. E, tá sa mala uskutočniť v tejto sále. Navrhujem, aby sa začala táto schôdza okamžite po skončení schôdze výboru. Teda chcem upozorniť opäť všetkých tým vyspravodajcov, že i hneď ako skončí schôdza výboru, pokračujeme s touto schôdzateľným vyspravodajcov spravodajcov o konfliktných mineráloch tak aby všetci potom mohli odísť čo najskôr domov, keď sa všetko podarí uzavrieť. Okay, colleagues. Um... Kolegovia, veľmi ma teší, že tu máme pána komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj pána Nevina Mimicu. Práve som hovorila, že len pred mesiacom sa ujal funkcie a už je toľko veľa bodov, eh, o ktorých eh, eh, musíme hovoriť. Včera večer sa vrátil z Konakry, z západnej Afriky, teda pracuje naozaj veľmi usilovne odkedy nastúpil do funkcie. Tešíme sa, že nám niečo poviete, pán komisár. O blížiacom sa roku je to rok rozvoja, teda naozaj je dobré, že ste sa ujali tohto portfólia. E, relevantná je agenda po roku 2015. Máme tu klimatické rokovania blížiace sa v Paríži. Naozaj máme mnoho veľmi relevantných bodov. Dúfame, že nám prinesú pozitívne výsledky. Možno nám poviete niečo mm, bližšie o vašom programe o tom, čo môžeme očakávať od komisie v najbližšom období. Na budúci týždeň v Štrasburgu komisia bude oficiálne prezentovať tento program, ale možno v oblasti rozvoja by ste nám mohli dať nejaké náznaky. Ďakujem. Pani predsednička, drahá Linda, vážení poslanci, dámy a páni, Poprvýkrát predstupujem pred výbor DV, odkedy som nastúpil do funkcie zhruba pred dvoma mesiacmi a preto chcem zdôrazniť, že sa chcem merovať veľmi úzkému dialogu s Európskym parlamentom. Európsky parlament je podľa mňa kľúčový partner v strategických témach ako napríklad tá agenda po roku 2015 a taktiež v oblasti rámca po kotonu, ale alebo aj v otázke o tom, že sa musíme ponaučiť z krízy vírusu Ebola. Taktiež je kľúčovým partnerom pre konkrétne témy, ktoré často sú rovnako dôležité ako celkové stratégie. A preto podporujem parlamentný dohľad, a to je efektívny vo všetkých oblastiach financovania na základe DCI, ako aj Európskeho rozvojového fondu, berú do úvahy um, osobitosti tohto Európskeho rozvojového fondu. Možno budeme mať priestor uh, prejednať úlohu parlamentu v v našej dnešnej diskusii v týchto oblastiach, ale chcel som na úvod zdôrazniť, že naozaj veľmi rázne podporujem účasť parlamentu. Teraz, ak dovolíte, spomeniem niekoľko kľúčových priorít, ktoré som zadefinoval po prvom mesiaci vo funkcii pričom sa snažil stretávať s partnermi v Európe, v Afrike aj v Ázii. Ak dovolíte, najskôr by som spomenul udržateľné ciele po roku 2015. A nie je pochyb, že Niektoré z najvýznamnejších eh, prínosov v oblasti rozvoja za posledné roky sú práve v oblastiach, eh, kde súčasne platné milenové rozvojové ciele hm, pomáhajú sústredovať pozornosť. Zároveň je tu mnoho otázok nedoriešených, preto rok 2015 nemôže byť koncom tohto procesu. Musíme nadviazať eh, na rozvojové ciele milenia a zájsť ešte o krok ďalej. Minulý týždeň generálny tajomník OSN predložil svoju syntéznu správu o agente po roku 2015. Je to kľúčový príspevok k ďalším blížiacim sa medzvládnym rokovaniam. Taktiež potvrdzuje výsledky otvorenej pracovnej skupiny ako základ pre ehm, vybudovanie udržateľných rozvojových cieľov. Šesť základných prvokov, ktoré zúrazňuje generálny tajomník vo svojej správe, je do veľkej miery v súlade s prioritami EÚ. Kladú dôraz na dignitu, E, taktiež pripomínajú, že odstraňovanie chudoby musí byť e, hlavným cieľom udržateľnej agendy rozvoja a taktiež sa tu zdôrazňuje potreba bojovať proti nerovnostiam. Okrem toho sa zdôrazňuje aj inkluzívnosť ako predpoklad e, na zilnú prosperitu, taktiež potvrdzujú, že spravodlivosť, ľudské práva a mierová spoločnosť sú kľúčové pre udržateľný rozvoj. Domnievam sa, že táto správa veľmi užitočne doplňa ešte podrobnejšiu analýzu, ktorá je obsiahnutá v činnosti ozvolenej pracovnej skupiny a taktiež v správe o udržateľnom rozvoji a financovaní. Spoločne nám ponúkajú jasnú víziu e, na pokračovanie v tejto agende v najbližších 15 rokoch, aby sa ukončila chudoba, aby sa zlepšili životy ľudí a taktiež, aby sme chránili planétu. Na to, aby tieto rozvojové ciele boli úspešné, nestačí len schváliť ich a schváliť aj správne ciele. Ehm, minimálne rovnako dôležité ako obsah je aj to, aby globálne spoločenstvo naozaj bolo ochotné zaviazať sa k uplatňovaniu týchto cieľov v praxi a taktiež, aby boli k dispozícii vhodné monitorovacie mechanizmy mm, týmto procesom. Budeme musieť mobilizovať a efektívne využívať všetky formy uplatňovania v praxi. Toto sa nám podarí len naozaj celkovým spoločným úsilím, tým, že budú fungovať globálne partnerstva s cieľom čo najúčinnejšie rozvoj spolupráce. Každá krajina sa bude musieť ujať svoje zodpovednosti za svoj vlastný rozvoj a taktiež bude musieť prispieť k tomuto globálnemu úsiliu. Spoločné úsilie s ostatnými donormi, ako napríklad z USA, s Čínou a s Brazíliou, budú taktiež kľúčové Nové a posilnené partnerstvo by malo byť inkluzívneho charakteru a malo by zmobilizovať kroky na všetkých úrovniach, v všetkých štátoch a z radu všetkých aktérov vrátanie súkromného sektora, občianskej spoločnosti, vedeckých eh, a vzdelávacích inštitúcií, parlamentov aj miestnych orgánov. Zároveň som presvedčený o tom, že Európska únia musí zohrávať kľúčovú úlohu v tomto procese Európska únia je najväčším donorom rozvojovej pomoci vo svete a taktiež je predstavovateľom udržateľného rozvoja. Toto je naozaj mimoriadná povinnosť pre Európsku úniu a musí sa jej ujať. Musíme jasne zadefinovať eh, našu vyjednávaciu pozíciu začiatkom budúceho roka spolu s členskými štátmi, ale aj spolu s parlamentom. A taktiež musíme posilníte naše postavenie v tejto e, diskusii tým, že budeme mať e, ambiciozne ciele. Taktiež musíme vyzvať ostatných, aby sa taktiež zúčastnili tohto procesu a aby na seba prevzali e, výrazné aj finančné, aj nefinančné záväzky. Som presvedčený, že spoločne sa nám môže podariť dosiahnuť koncenzus a prispieť k významnému ambicioznému výsledku na budúci rok na tretej konferencii o financovaní rozvoja e, v júli a taktiež e, na samite v septembri, ako aj na konferencii v Paríži v decembri. Veľmi ma potešilo, že plenárna schôdza Európskeho parlamentu nedávno odhlasovala veľkou väčšinou uznesenie o rámci po roku 2015 na základe správy pána Štýra e, z vášho výboru. Toto uznesenie vysiela jasný signál rade a pomôže jasne sformulovať stanovisko EÚ. Ja som sa práve vrátil z Gineji a preto sa teraz vyjadrím k epidémii vírusu Ebola. Súčasná epidémia vírusu Ebola je tragédiou pre všetkých ľudí a krajiny, ktorých zasiahla a ktorí potrebujú našu pomoc. Ako viete, môj kolega Krista Stylianidis koordinuje naše spoločné úsilie bojovať s okamžitou krízou tohto charakteru. Doposiaľ sa nám podarilo poskytnúť balíček v hodnote viac ako miliardy eur. Ale už si musíme rozmyslieť, ako čo najefektívnejšie podporovať tie krajiny, ktoré sú posunuté len čo pominie táto okamžitá kríza. Naša rozvojová spolupráca bude pre nich kľúčová, aby dokázali prekonať a problémy štruktúrálneho charakteru vo svojich spoločnostiach. Ehm, kríza eboli je veľkou záťažou pre systém zdravotnej starostlivosti, ako aj eh, ekonomiku a vládu daných eh, krajín. Moje rokovania s prezidentom Guinei a s ministrom financií sa týkali práve týchto konkrétnych víziev a v priebehu svojej krátkej návštevy sme sa venovali aj otázke poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasnosti e, naša stratégia rozvoja mm, pre Gineu, Liberiu a Sierra Leone e, je dvojakého charakteru. Jednak e, sa snaží znižovať dopad krízy na hospodárstva týchto krajín a na druhej strane sa snaží poskytnúť dostatočné vybavenie systému zdravotnej starostlivosti na miestnej úrovni, taktiež obnovovať sanitárne podmienky a zlepšovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti regionálny program v hodnote 28 miliónov eur eh, bol spustený s cieľom mm, podporovať systémy zdravotnej starostlivosti v krajinách, ktoré boli posunuté vírusom, boli eh, konkrétne eh, financie pre posunuté krajiny by mohli byť v dispozícii už v januári. Okrem toho, včera som ohlásil ďalší balík rozvojovej pomoci vo výške 62 miliónov eur na vysporiadanie sa s dlhodobými dopadmi vírusu ebola, a pričom polovica z tohto rozpočtu bude určená práve Ginej. Krajiny taktiež čelia e, čoraz väčšiemu hospodárskému tlaku, práve preto musíme podporovať a pokračovať v našom rozpočtu, musíme pomáhať týmto krajinám mm, väčšina zo sumy 148 miliónov eur, ktoré komisia už mobilizovala, budú mať formu rozpočtovej podpory s cieľom zvýšiť vládne kapacity týchto krajín a zvýšiť eh, makroekonomickú stabilitu. Takisto musíme podporiť procesy obnovenia v kľúčových sektoroch ako vzdelávanie a poľnohospodárstvo. Všetky vzdelávacie inštitúcie v Liberii, Sierra Leone a Guinei sú zatvorené. Musíme eh, uviezť do praxe špeciálne opatrenia, aby tieto školy boli čo najskôr otvorené. Ďalšou kľúčovou časťou dlhodobej stratégie pri, pre porážku eboli je výskum. Podporujeme financovanie únijného výskumu e, v súvislosti s ebolou. O ďalších 280 miliónov eur sme to zvýšili voči programu Horizont 2020. Spolupracujeme s priemyselnými partnermi pri vývoji vakcín a liekov, aby sme pomohli e, zachrániť životy na celom svete. Cena očkovacej látky a náklady na očkovanie proti ebole sa čoskoro objavia na programe našej rozvojovej pomoci pre zdravotné systémy v príslušných krajinách. Spolu s vysokou predstaviteľkou komisie e, pani Mogherini, pani komisárom Andriu Kajtisom a koordinátorom pre ebolu, komisárom Stylianidusom, zorganizujem konferenciu na vysokej úrovni, aby som už na začiatku roka 2015 mohol odpovedať dlhodobým spôsobom na problém eboli. Vážené poslanky, nevážení poslanci, na budúci rok začneme takisto s našimi úvahami o revidovanom rámci pre krajiny e, Afriky, Karibiku a Tichého oceánu a špecificky Afriky. Dohoda z Kotonu je najrozsiahlejšou dohodou medzi severom a juhom vo svete. Ale Európska únia a svet sa zmenili od podpisu tejto dohody v júni 2000. Potrebujeme zaangažovať našich partnerov z Afriky, Karibiku a Tichého oceánu do rozhovorov o tom, ako čo najlepšie toto partnerstvo riadiť v budúcnosti, aby to bolo prínosom pre obe strany. Tento nový rámec bude rámcom pre proces, ktorý sa rozbehne po roku 2015. Vítam to, že summit AKT vytvoril skupinu významných v decembri 2012 Eminent Persons Group. E, jej predseda jej Chief Obasanjo, ktorý je bývalým prezidentom Nigerie, a v tejto skupine je 12 významných osobností z krajín Afriky, Karibiku a Tichého oceána, ktoré sú známe a vedia viesť medzinárodné skupiny, sú lídrami. Myslím si, že bude ďalší summit čoskoro, dátum ešte musíme potvrdiť, ale iba takýmto širokým konzultačným a pripomienkovým procesom a dialogom o tom, čo sa má diať v, v časovom období postkotonu, e, iba takýmto dospejeme k cieľu a musíme začať už niekedy budúci rok. Teším sa na rozbehnutie tohto procesu v parlamente. Myslím si, že parlament má čo povedať k tejto veci a mal by vymenovať mohol by dokonca vymenovať stáleho reportéra pre proces post Kotonu. Prechádzajúc k tematickým prioritám, v tejto fáze by som rád spomenul dve veci, ktoré podľa mňa si e, zaslúžia našu plnú pozornosť a to sú mm, rodové nerovnosti a nerovnosti vo všeobecnosti. Nerovnosť pri prístupe k vode, hygiene, vzdelávaniu, právam vlastnenia pôdy a zdravotníctva nerovnosti pri participovaní v demokratických a politických procesoch. A tento zoznam nerovností je veľmi dlhý. Nerovnosť sa zvyšuje. Je to naozaj závažné ohrozenie úspešnej globálnej, regionálnej alebo bilaterálnej rozvojovej spolupráce. Preto som odhodlaný bojovať proti nerovnosti medzi ľuďmi e, v týchto oblastiach a posunúť tento boj do centra mojich úsilí. Veľmi často sú tieto nerovnosti prepojené s rodovými otázkami. Rodová rovnosť a ženské práva sú súčasťou e, nedokončeného biznisu mileniových rozvojových cieľov, o ktorých som hovoril predtým. Nemáme vôbec šancu, aby sme ukončili, vykorenili chudobu, ak nezlepšíme životy žien a dievčat vo všetkých krajinách. Preto som naozaj odhodlaný eliminovať všetky formy násilia voči ženám a dievčatám a zabraniť im e, vo všemožnej miere. Podporovať rovnaké zastúpenie žien pri rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach a posilniť úlohu žien v hospodárskej a sociálnej sfére. Súčasný e, plán aktivít v súvisiacich s rodom, Gender Action Plan, budúci rok prestane platiť a mojou ambíciou je nahradiť ho renovovaným a e, razantnejším plánom, ktorá bude podporovať rodovú rovnosť ctené poslankyne, ctení poslanci. O mesiac začne Európsky rok pre rozvoj. Rok 2015 je venovaný rozvoju a toto je jedinečná príležitosť ukázať Európanom, najmä mladým ľuďom, dopad našej rozvojovej spolupráce. Ukázať, že naši partnery naozaj je pre, ne, pre nich prínosom naša podpora a Európa má ambiciózny program, vizuálnu identitu, inštrumentárium, kampania a materiály pre všetkých partnerov, ktorí môžu do nich načrieť a použiť ich, aby sa spolupráca rozvíjala. Dávame dôraz na príbehy, pri ktorých sú ľudia v centre diania a preto sme vytvorili 12 tematických mesiacov ktorých témy sú vzdelávanie ženy a dievčatá, trvalodržateľný rozvoj, ľudské práva a mnohé ďalšie, ktoré budú predmetom kampani počas roka. Vítam fakt, že parlament už dnes sa pripojil k našim úsiliam, mobilizujúc celebrity, prispievajúc k Európskym rozvojovým dňom a organizujúc verejné diskusné panely Európsky parlament robí mnohé ďalšie aktivity. Vážená pani predsednička, ctené poslanky, nectení poslanci, existujú ešte mnohé ďalšie témy, ku ktorým sa nie je priestor vyjadriť v tomto mojom expoze. Ale predsa len by som spomenul aspoň ešte jednu ďalšiu tému a je to súdržnosť politik v záujme rozvoja. Veľmi ochotne budem úzko spolupracovať s parlamentom, aby som, tak povediac, vykoval našu rozvojovú spoluprácu na nasledujúce dekády a získal silnú verejnú podporu. Ďakujem vám, predsednička, ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za tieto slova. Som veľmi rada, že sme si mohli vypočuť to, čo ste tu povedali k téme e, Európskeho roka pre rozvoj. Som rada, že Európska komisia toto zorganizovala. E, v Štrásburgu budeme spolupracovať naďalej, ale nielen v Štrásburgu, ale celý budúci rok, aby sme podporovali Európu v súvislosti s agendou rozvoja. Mnohí kolegovia sa už prihlásili o slovo. Začneme pánom Predom za skupinu EPP. Ďakujem pekne. Pán komisár. Ďakujem, že ste tu dnes medzi nami a ďakujem vám aj za vaše slova. Obraciam sa na vás predovšetkým ako stály spravodajca parlamentu pre koherentnosť rozvojových politík. Ocenil som a aj kolegovia vaše záväzky, ktoré ste prijali počas vypočutia v tejto problematike a chceli by sme vedieť, hovorili ste to aj na konci vášho úvodného vystúpenia, chceli by sme teda vedieť, akým spôsobom sa tieto záväzky vyvinuli od začiatku vášho mandátu a či by ste sa shodli s myšlienkou nejakým spôsobom, eh, aby zo správou z minulého roka išlo aj oznámenie, ktoré by je dalo takú politickejšiu dimenziu a kde by boli návrhy vylepšenia existujúcich praktík. Či uvažujete o tom, že by bolo možné že by sme okrem správy mali aj oznámenie komisie, aby sme sa e, venovali tým politickejším dimenziám. A po druhé, myslíte si, že by sme mohli nejakým spôsobom lepšie zaintegrovať tento koncept do agenty po roku 2015 vo vašej spolupráci. Ste spomenuli aj pani Mogherini, ale v prípade prípade PCD ste mali, e, či už ste sa mali možnosť pani Mogherini o tom rozprávať a o tom, že by ste sa skoordinovali vy, samozrejme nie len pre koherentnosť rozvojovej politiky, A teda či tá koordinácia s pani Mogherini, podpredsedničkou Európskej komisie a vysokou predstaviteľkou či je, či existuje. Potrebujeme koordináciu na európskej úrovni, ale aj našich partnerov, hlavne v OECD. To sú moje otázky a ešte raz vám ďakujeme, že ste tu dnes medzi nami a samozrejme Dúfajme, že to nie je posledný rok. No, tento rok zrejme áno, ale budúci rok vás tiež s radosťou uvidíme. Neviem, či budeme mať ešte stretnutie do konca tohto roku. Pán Preda, ste stalým spravodajcom pre súdržnosť politik záujme rozvoja, ale máme tu ešte pána Neuzera, ktorý sa chce vyjadriť a pána Gerensa. Eh, Vážený pán komisár, aj ja sa vám chcem poďakovať eh, aj za to, že ste ich hneď na úvod svojho funkčného obdobia vycestovali do regiónu postihnutého ebolou. Myslím, že je to významný signál solidarity a nepreukázali ste len solidaritu, ale aj konkrétne e, prísľuby finančnej pomoci. Chcem sa poďakovať aj za to, že ste využili prvú príležitosť e, pri stretnutí AKTU e pred niekoľkými dňami v Štrasburgu a vašou účasťou ste potvrdili to, že nám záleží na tejto spolupráci. A pocitili to aj kolegovia z krajín AKT, podľa slov, ktoré mi povedali. Myslím, že teda to bol veľmi pozitívny signál. A, a medzi hlavnými prioritami ste spomenuli aj to, že dohoda z Kotonu a ďalší postup po roku 2020 eh, považujete za dôležité. Taktiež ste predložili veľmi zaujímavý návrh ktorý by sme mali podľa mňa prerokovať vo výbore a síce vymenovať stáleho spravodajcu pre rámec postkotonu. V súvislosti s krízou eboli by som sa chcel opýtať, podobne ako kolega Preda, ako vyzerá koordinácia napríklad s pani Mogherini, ale aj s komisárom, ktorý má na starosti humanitárnu pomoc ktorý už tiež e, bol v regióne postihnutom ebolou. Či máte nejaké dohody, rozdelenia postupov, ako sa bude koordinovať činnosť na úrovni EÚ. A ešte chcem pripomenúť, že kríza eboli nám opäť raz ukázala, aká dôležitá je štruktúrovaná forma zdravotnej starostlivosti, najmä v krajinách, ktoré sú ešte nestabilné Všetci vieme, že rozumnou prevenciou môžeme včas e, zakročiť v prípade takýchto epidémií a o mnoho rýchlejšie ich e, zastaviť, tak ako dokazujú aj susedné krajiny, kde došlo k prípadom eboli, ale veľmi rýchlo e, sa podarilo dosať ich pod kontrolu. Teda, chcem sa opýtať aj na to, či existuje nejaký konkrétny akčný plán EÚ, ktorý by sa týkal posilnenia systému zdravotnej starostlivosti týchto krajín do budúcna, tak aby bola k dispozícii dostatočná forma zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo. Komisia už e, v roku 2010 e, mala iniciatívu úloha Európskej únie v globálnom zdraví. Myslím si, že by sa to malo stať súčasťou pracovného programu komisie aj v tejto novej podobe. Ďakujem. Ďakujem. Charles Gorens a potom Marin Albiol Guzman. Ďakujem, pani predsednička. Dnes sme e, objavili veľmi rozhodného, nadšeného komisára. Ďakujeme vám. Ostante v tejto vlnovej dĺžke, budete mať našu podporu a sympatiu. Ale musíme vás aj lutovať, pretože v riadení EÚ má partnerov, alebo inak povedané konkrétnejšie, máte um, svoju matku alebo nevlastnú matku a máte bratov a sestry v komisii. Bratia sa starajú o klímu, životné prostredie a zasahujú vám do kompetencií. Máte sestru, ktorá sa stará o obchod a potom máte určite konfliktné zóny, ktoré musíte spolu s touto rodinou riešiť komisár, aj všetci predstavitelia komisie e, sú ako jedna rodina, a hoci my sme niekedy impertinentní a niekedy kladieme otázky, ktoré sú ale pre nás dôležité. K tej rozvojovej pomoci by som povedal, dobre, komisia míňa 0,7%, hoci vieme, že tie ciele nedosiahneme do roku 2015, hoci sme jedným z najväčších donorov a tak ďalej. Ale môžeme sa k tomu postaviť aj inak. A síce strategický uhol a tu by sme sa mali viacej venovať koordinácii. Ako som už povedal, tí vaši rodinní príslušníci a potom ešte 28 členských štátov a oni si robia, čo chcú. A akým spôsobom vy sa musíte e, vyjadriť pred verejnou mienkou, aby sme dobre vyzerali a vaši kolegovia, ktorí majú na starosti humanitárnu pomoc, A je teda naozaj zaujímavé, že rada hovorí komisii, že medzi komisármi máte niekoho, ktorý bude koordinátorom EÚ v oblasti tejto pomoci, ale komisia môže urobiť to isté a môže ukazovať prstom na radu, môže vychádzať e, zo zmluv, ktoré umožňujú túto koordináciu, ktorí ju aj nútia alebo ju vyzývajú aby koordinovala európske rozvojové politiky. A ja by som chcel, aby ste vy ako komisár mali rovnakú autoritu. Máte našu maximálnu podporu. Ten rozvoj e, tak hovoril som o koherentnosti, koordinácii, ktoré sú potrebné spomenuli ste to a tiež ste nastojili na potrebe čeliť nerovnostiam. Áno, to sú tie rozhodujúce parcely, na ktorých treba pracovať. A vy ste našim strategickým partnerom v tomto celom. Vyzval by som vás aj nás, aby sme pouvažovali, ako pristupovať k tým problémom. Priame otázky nevždy prinášajú e, výsledky a odpovede. Existuje aj neformálny rámec, ale ja by som bol rád, aby sme postúpili v niektorých bodoch viacej než v minulom volebnom období, hlavne pokiaľ ide o arbitráže hlavne v tých konflikt, konfliktných zónach, pokiaľ ide o koherenciu politik. Chcel by som vedieť, kto ich robí. Niekto by mi povedal, že sú schôdze medzi službami v komisii, ale to nestačí. My, vy musíte mať postačujúcu autoritu a rozhodnutie arbitráže musí byť opodstatnené a tu musíme vychádzať z tej strategickej úvahy a spolupráce. A ja dúfam, že vy k tomu pristupujete tak ako my. To bolo niekoľko neveľmi presných poznámok. Tá vaša rozhodnosť, ako pristupujete ku vašej funkcii, tak necháva nádej, že to bude dobre prebiehať. Toto Ďakujem. Bol pekne, pani Kuzman. A potom kolo koordinátov ukončí ďalšia predse- Ďakujem. Využijem vaše vystúpenie na konkrétnu otázku. Nedávno sme sa dozvedeli o dôverných správach, e, kde sa ukazuje na tlaky EÚ, aby Ekvador podpísal dohodu o voľnom obchode. Podľa týchto diplomatických depeší, ktoré prestali byť tajné, EÚ pohrozila Ekvadoru, že odstráni rozvojové pomoci, ak nebudú súhlasiť s dohodou o voľnom obchode. Takže EÚ používa rozvojové e, nástroje a nástroje spolupráce, aby vydierala takéto krajiny. A otázka vy ako komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj umožníte alebo povolíte, aby sa naďalej takto vydieralo, aby rozvojová pomoc bola naďalej nástrojom na vydieranie a aby sa v týchto krajinách naďalej obohacovali nadnárodné spoločnosti, teda Heidi Hautala za koordinátorov. Ďakujem, pani predsedníčka, ďakujem za vašu prezentáciu. Pán komisár, myslím si, že všetci sme zachytili ten váš záväzok, záväzok boja za ľudské práva. A takisto proti nerovnostiam v súvislosti s rodom a s diskriminovaním. Ešte stále pozorujeme, že sa popierajú práva žien, práva dievčat, preto vám ďakujem. Ďakujem vám aj za poznámku, že parlament príjme uznesenie k procesu, ktorý by mal začať po roku 2015. Dúfame, že sa pripojí aj rada a príjmu sa dôležité stanoviská. Zoberú sa na vedomie tie, ktoré už parlament prijal, napríklad k reprodukčnému zdraviu, k právam žien, e, detí a mám mnohé krajiny vo svete, ktoré nie sú plne oddané právam osôb, ktoré sú iné. Myslíme si, že treba stále vychádzať z ľudských práv ako z centra. Syntetická správa mm, generálneho tajomníka, ktorá bola publikovaná 4. decembra. Spomenuli ste ju, ale mohli by ste nám k tomu povedať trošku viac, teraz keď táto správa už je publikovaná a medzivládna časť, kde Európska únia bude zahrávať dôležitú úlohu, sa už rozbehla. Čo vidíte vy ako hlavné výzvy pre Európsku úniu? Aké výzvy nás čakajú za rohom? tak povediac. A ako využijeme tento záväzok generálneho tajomníka ktorý mieni e, podporiť otvorenú pracovnú skupinu a konkrétne, čo bude vaše usmernenie, ako máme postupovať na ceste k ADIS, ADB, ABB a financovaniu rozvojo, rozvoja. Všimla som si aj, že generálny tajomník zdôrazňoval potrebu členských štátov EÚ ktoré by sa mali pridržať svojich e, záväzkov a sľubov pri investovaní. Aké sú vaše prípravy? Aké sú vaše usmernenia pre Medzinárodnú konferenciu financovania rozvoja? Predsednička, ja by som navrhla, aby pán komisár odpovedal na prvé kolo otázok, potom dostanú ďalší rečníci dve minúty na svoje vstupy Chcela by som iba povedať toľko, že to je naozaj dôležitá úloha, prvý krok na ceste k vývoju po roku 2015 aj zo strany rady by bolo vhodné vyvodiť závery, čo konkrétne bude robiť Európska únia v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch. Takže, pán komisár, máte, nech sa páči, od, priestor na odpovede na otázky a potom bude ďalšie kolo. Ďakujem vám, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste sa zaangažovali a že ste mi položili toľko otázok. Uh, the... Čo sa týka koordinácie medzi komisármi, politickými oblastiami EÚ a tým, ako dosiahnuť, aby fungovali v prospech rozvoja čo najkoherentnejšie. Na toto ste sa najmä pýtali. Nová komisia je ehm, zameraná predovšetkým na koordináciu, konzistentnosť e, svojej politiky. E, metódy, na základe ktorých nová komisia pracuje, je, že podpredsedovia začali koordinovať e, tak povediať rodiny a projektové týmy komisárov v politickej oblasti. A jedna z najúčinnejších koordinácií začala práve v oblasti zahraničných vzťahov, kam patrí aj rozvojová pomoc. Podpredsednička komisie Mogherini a piati, respektíve šiesti komisári, ktorí majú na starosti zahraničné vzťahy a ostatné politické oblasti, ako napríklad energetika, plnospodárstvo, obchod a tak ďalej, um, zasadajú minimálne tri štyrikrát za isté obdobie aj na úrovni celej skupiny, aj bilaterálne. Mm, teda dohodli sme sa na e, základnom prístupe, ktorý postaví e, rozvoj do popredia našej e, celkovej politickej dráhy. Napríklad piatok tento týždeň sa uskutoční eh, zasadnutie eh, Rady pre rozvoj a tam sa bude hovoriť o internom aj externom eh, aspekte presťahovalectva. Taktiež sa bude hovoriť o koordinácii v zahraničných vzťahoch už teraz sa jasne ukazuje, e, keď sa prepoja aspekty externých vzťahov, teda zahraničná bezpečnostná a politika ďalej humanitárna a pomoc, e, okamžitá pomoc e, krízu a taktiež rozvoj z dlhodobého hľadiska, teda podpora miera pokoja, taktiež humanitárna pomoc, ale aj okamžitá pomoc ľudí. Toto všetko musí ísť v súlade. My sa naozaj snažíme zosúladiť všetky tieto tri oblasti. aby to pekne zapadalo do všetkých krokov v oblasti zrečnej politiky. Toto je súčasťou rozsiahlejšej politiky rozvoja. Nebude sa to nejako podnímať ako jednotlivé politické oblasti, ale budú do toho zapojené aj v súvislosti z ostatných politických oblastí. Ešte si sa pýtali konkrétnejšie o koordinácii vírusu eboli, e, prečo e, budeme potrebovať e, koordinátora EU pre vírus eboli. Myslím si, že kríza vírusu eboli a tragédia s tým spojená je naozaj bezprecedentnou krízová situácia, ktorá si naozaj vyžaduje bezprecedentné reakcie aj Európskej únie, ale aj medzinárodného spoločenstva a preto snaha o koordináciu nad rámec e, inštitucionálneho rámca. O komisie úloha koordinovať je naozaj kľúčová vo všetkých medzinárodných organizáciách aj s našimi partnermi. Všade funguje už koordinátor, najmä čo sa týka okamžitej pomoci a reakcie, tak aby sme Tých 1,1 miliardy eur, ktoré boli prislúbené spoločne s účasťou členských štátov na nápravu dôsledkové boli, aby sme to naozaj pretavili do praxe, aby z toho vznikli nemocničné postele, ďalej zdravotnícke pomôcky a taktiež zdravotnícky personál, ktorý bude prichádzať na pomoc krajinám postihnutým ebolou. O toto sa teraz snažíme, aby každý jeden členský štát mal aspoň jeden e, zdravotnícky tím. Mm, taktiež e, aj tu chcem spolupracovať s kolegom Stylenidesom, aby strednodobá aj dlhodobá reakcia boli navzájom skoordinovaní na túto e, krízu eboli. Mm, taktiež, e, mm, pokiaľ ide o tlak, respektíve e, dokonca vydieranie Európskej komisie údajne, neviem kto presne bol terčom tohto tlaku. V Ekvádore, čo sa týka uzatvárania dohody o hospodárskej pomoci a partnerstve, ja v každom prípade môžem povedať, že sa to síce týka skôr politiky obchodu, ale v rámci nášho koordinovaného prístupu môžem povedať, že vo všetkých prípadoch, vo všetkých dohodách o hospodárskom partnerstve e, ešte stále rokovania prebiehajú. Nikdy sme nehrozili krajinám, že programy rozvoja budú nejako pozastavené, ak e, nedôjde k podpisu dohody o hospodárskom partnerstve. Napríklad zatiaľ máme schválené len náznakové programy bez ohľadu na podpísanie dohody o hospodárskom partnerstve. E, takže my neodnímame žiadnu rozvojovú pomoc, ak existujú nejaké konkrétne dôkazy, Rozhodne to nie je v súlade s politickým prístupom komisie. Toto chcem zdôrazniť v súvislosti s dohodami o hospodárskej spolupráci a národnými indikatívnymi programami alebo celkovou e, pomocou našim partnerským krajinám. Čo sa týka blížiacich sa rokovaní v roku 2015 o udržateľnom e, programe rozvoja Generálny tajomník pred niekoľkými dňami zverejnil syntetnú správu, ktorú teraz pozorne skúmame. V úvode som sa snažila v krátkosti to spomenúť. E, naša prvotná reakcia je taká, že sú tu minimálne dva, tri prvky, ktoré sú v súlade s stanoviskom EÚ o blížiacich sa rokovaniach. E, je tu akési zoskupovanie cieľov, ktoré zaznamenávame e, pôvodne e, bolo 17 a potom to bola snaha sústrediť ich do zhruba šiestich priorít. Mm, toto je v podstate snahou väčšiny členských štátov pretože tu bola istá dilema spojená s tým, či by sa mal opätovne um, otvoriť celý návrh, aby sa znížil počet cieľov, alebo či sa pristúpi k istému zoskupovaniu, k čomu sa napokon aj pristúpilo, aby sme to zoskupili. Môže to zvýšiť účinnosť eh, nášho prístupu a taktiež eh, celkových eh, medzivládnych rokovaní na budúci rok. Ďalej, táto syntezná správa berie do úvahy tie najzásadnejšie témy, ktoré sa snažila presazovať Európska únia a síce prístup založený na ľudských právach k rozvojovej politike. Ľudské práva, dobrá správa veci verejných, toto všetko sa zdôrazňuje ako súčasť našich eh, eh, vzťahov a je to aj v rámci tých šiestich eh, skupených cieľov. E, dáva nám to istú silu v rokovaniach, tak aby sme dokázali zachovať e, ten všeobecný prístup k otázkam ľudských práv v rozvoji ďalej. Pokiaľ ide o financovanie a taktiež o mieru uplatňovania v praxi, Keď sa pozeráme na závery rady, keď sa pozeráme na stanovisko parlamentu, čo sa týka prideľovania našich záväzkov vo výške 0,7, podľa môjho názoru, zatiaľ sme to ešte na komisii neprejednávali, iba tu v parlamente a ja osobne to však vnímam tak, že je dôležité z hľadiska celkovej účinnosti globálneho partnerstva a musíme sa snažiť o dve veci. Poprvé, jasne vyzvať členské štáty, aby sa potvrdil záväzok celkovej rozvojovej pomoci z finančného hľadiska Isté, že môžeme ešte no, hovoriť o konkrétnom časovom rámci, ale toto je e, jeden prístup. A tým by sme získali manevrovací priestor v rokovaniach, tak aby sme mohli žiadať e, ostatných donorov e, alebo aj príjemcov, aby aj oni prevzali na seba istý primerný záväzok, či už finančného alebo nefinančného charakteru v rokovaniach, pretože e, v súčasnosti iba Európska únia sa zaviazala USA nie, ani Japonsko, ani Čína. Čína vlastne vôbec ani nezareagovala ako chce naložiť svojou rozvojovou pomocou, teda je na čase vyzvať príslušné krajiny, aby sa zaviazali aby priama rozvojová pomoc bola koherentnejšia, bola eh, výraznejšia a posilnená a aby tu boli aj eh, ďalšie formy uplatňovania v praxi. Ďakujem. Okay, thank you, Ďakujem pekne, pán komisár. Mám 9 rečníkov na zozname. Poprosím každého, aby nehovoril dlhšie ako 2 minúty tak budeme mať čas dať slovo všetkým. Prvý traja Brian Hayes, Pedro Silva Pereza a Pavol Varinen. Indeed, uh, want... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán komisár, že ste zavítali do nášho výboru. Budeme spolupracovať uh, na mnohých otázkach a veľmi správne ste sa vyjadrili o záväzkoch 28 členských krajín EÚ treba zabezpečiť, že tieto záväzky si treba ctiť. A sú to aj záväzky únie ako celku. Mm, veľmi ma zaujíma na základe pokroku, ktorý sme urobili v ostatných rokoch, čo ďalej s politikou zabezpečenia výživy a boja proti podvýžive? Máme tu škandál, je tu šokujúce, že, celé, že milióny ľudí každý večer idú do postele hladní a mnohí, mnohí ľudia trpia periodicky hladom. Talianské predsedníctvo malo plán na zabezpečenie potravín pre všetkých. Bol to jednorazový záväzok, ktorý zavezoval komisiu a všetky členské štáty EÚ, aby pokračovali na ceste napredovania k tomuto cieľu, lenže tieto záväzky sme vlastne nedostali poriadne na stôl. Pán komisár, mohli by ste nám vypovedať, či odkedy boli dohodnuté závery rady, či sme sa pohli v tejto veci ďalej? Existuje tu skupina, ktorá finalizuje vstupy z desiatich členských štátov EÚ. Je to monitorovacia správa, e, ktorá súvisí s tým, čo tu bolo povedané. Akú podporu potrebuje tento spomenutý komisár od poslankyňa poslancov Európskeho parlamentu, aby sme my spoločne ako Európska únia dosiahli cieľe tejto oblasti? Ďakujem. Ďakujeme. Pedro Silva Perega. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem, ďakujem pán komisár. Jeden mesiac od vášho vstupu do funkcie je to mesiac plný záväzkov, úloh a tiež priorit, ktoré dúfame pôjdu správnym smerom. Ja poznám tie politické obavy a priority, ktoré si EÚ stanovila. Poznáme veľmi dobre aj správu generálneho tajomníka OSN a je to dobrá cesta spolupráce s týmito inštitúciami. A aj to, čo ste povedali o spôsoboch a metódach aplikácie Môžeme mať síce veľmi veľkorysé ciele, ale ak nemáme prostriedky na ich realizáciu, tak nedosiahneme očakávané výsledky. Vieme, že Európska komisia pripravuje oznámenia asi koncom januára 2015. Aj Európsky parlament predloží tiež správu, vychádzajúc z dokumentu, ktorého autorom budem ja a budem spravodajcom v tomto výbore o spôsoboch financovania po roku 2015 a ja by som bol rád, keby ste hovorili viacej o tomto bode. Aké podmienky pán komisár má EÚ, aby bola dôveryhodná z oči voči tým požiadavkám financovania, ktoré doteraz nerešpektovala a záväzkom financovania. Aké finančné nástroje sa budú môcť mobilizovať aby sme spoločne s rozvojovou pomocou mali dostatok finančných zdrojov, aby sme mohli rozvíjať takú politiku, ktorá prinesie e, želané ciele? Pavo Varin. Madam Chair, Commissioner. Pán Varin. Varinen, samozrejme, vítam napredovanie pri zoskupovaní cieľov rozvoja, trvalo udržiteľného rozvoja. Vítam informácie o koordinácii pod vedením pani Mogherini, komisárkou, ktorá sa zaoberá vonkajšími záležitostiami. Chcel by som zdôrazniť potrebu globálnej koordinácie. Ako ste povedali, pán komisár, Európska únia je najväčším aktérom na poli rozvojovej spolupráce, ale takisto sme vedúcou silou na poli obchodnej politiky a pomoc a obchodovanie patria vedno. V rokovaní z Dauha tieto rokovania VTO majú za svoj hlavný cieľ podporu rozvoja, najmä v tých najmenej rozvinutých krajinách a samozrejme rozvojová pomoc súvisí s obchodovaním. Je tam silné prepojenie. Čo sa týka životného prostredia, aj tam je silné prepojenie. Nejde tu len o klimatické zmeny, ide tu aj o ochranu biodiverzity a podporu ekologicky trvalo udržateľného rozvoja vo svete. Potrebujeme finančné systémy, ktoré budú e, robustné, trvalo udržateľné. A dúfam preto, že pod vedením pani Mogherini bude existovať silná spolupráca v týchto oblastiach politiky, aby bolo možné efektívnejšie ovplyvňovať globálny rozvoj, podporujúc trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých svojich aspektoch, jeho aspektoch. Čo viac by ste nám mohli povedať o tejto globálnej koordinácii? Ďakujeme vám. Klaudian Fumzolika, pani Sargentini a Eli Schlein. To sú ďalší treja rečníci. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, hovorí pán Frunzulica, ste novým komisárom a zvyčajne sa žiada od nových komisárov, aby vdýchli nový život novým rozvojovým programom, aby zvýšili spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a aby čelili novým a ťažkým výzvam v rozvojovej spolupráci. Napokon to je všetko o kredibilite Európskej únie, o imidži únie. Aké výsledky prinesú implementované programy? Nemyslíte si, že prišiel čas, aby komisia sa postavila pred parlament s kryštáľovo čistou stratégiou zlepšenia synergií medzi agentúrami a inštitúciami EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce? možno zachádzajú až tak ďaleko ako spojac niektoré inštitúcie a agentúry? Som predsedom jednej z monitorovacích pracovných skupín, pracovná skupina A, a dokumenty, ktoré dostávame, sú neverejné a dôverné. Preto sme nepublikovali závery k týmto dokumentom, pretože naše závery obsahujú prvky, ktoré odkazujú na obsah neverejných dokumentov, ktoré nám zasiela komisia. Ale my, poslankyňa a poslanci, ktorí skladajú účty pred občanmi a pre ktorých je transparentnosť kľúčom k legitimnosti Európskej únie, my príjmame uznesenia v Európskom parlamente k týmto opatreniam, ak e, si myslíme, že komisia prekročila svoje právomoci. Ak parlament príjme uznesenie tohto druhu, tak to musí urobiť verejne. A v tomto prípade obsahy opatrení a parlamentné reakcie na tieto eh, podkladové dokumenty sa stanú verejnými. Mohli by sme objasniť, ako zabezpečíme, že naša dozorná práca, monitorovacia práca bude vykonávaná transparentne, aby občania vedeli, čo sa deje v ich mene a aby sa zároveň nekompromitovala práca Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Pani Sargentini. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem opýtať pána komisára eh, na niečo, čo sa týka konfliktných nerastov. Náš výbor E, predkladá svoje stanovisko, e, spravodajca predkladá svoje stanovisko k legislatíve o dovoze týchto konfliktných nerastov v rámci EÚ. INTA je gestorským výborom, ale okrem legislatívy Európska komisia zverejňuje aj oznámenie ktoré má vniesť eh, podrobnejší rad o, konkrétnych sprievodných opatreniach. O, tomto sa v parlamente eh, vôbec nerokuje a pritom je to kľúčový prvok eh, spoločne s legislatívou aby sme dosiahli konkrétne zmeny v teréne, keďže legislatíva sa týka dovozu tu a taktiež rafinérií a topiarní inde vo svete, ale ide tu o to, aby vznikol udržateľný spôsob ťažby v príslušných štátoch e, v súvislosti s týmito konfliktnými nerastami. Chcem sa opýtať pána komisára, či by nám mohol povedať niečo bližšie o týchto sprievodných opatreniach, e, keďže, ak sa nemýlim, budú sa financovať e, z Európskeho rozvojového fondu a programovanie sa už teraz momentálne chystá. Tiež nám povedzte niečo, prosím, bližšie k časovému rámcu, ktorý predpokladáte E, že bude platiť pre tieto sprievodné opatrenia. Ďakujem ďakujeme pekne. Erišlen. Prezident. Karo e, komisár. Ďakujem, vážený pán komisár. Som veľmi šťastná, že na čele vašich priorít je boj proti nerovnostiam lebo vznikajú štáty v štátoch. Pokiaľ ide o tie nerovnosti a prístup k zdrojom, ako ste vy spomenuli, vzdelávanie, výchova, zdravotníctvo. Potom ďalšie každodenné problematiky, ktoré e, sa stávajú naliehavými a stávajú sa koreňom štrukturálnych problémov a nerovností, hlavne imigrácia. A v tejto oblasti naozaj nájdete nielen vo mne, ale v celom výbore podporu, pretože aj Prednedávnom sme schválili širokou väčšinou správu v tomto zmysle, pretože boj proti nerovnostiam musí byť na vrchu priorit eh, pri dosiahnutí udržiateľného rozvoja. Úloha EÚ by mala byť eh, veľmi dôležitá a mali by sme sa vyjadrovať jednotne jediným silným hlasom a na to je potrebný aj váš príspevok, aj príspevok pani Mogherini. E, vaša rozhodnosť e, je dobrým signálom, aby ste podnietili tie vlády, ktoré sú zatiaľ v tomto zmysle také trochu skromnejšie. Žiadny cieľ e, nie je považovaný za dosiahnutý, ak ho nedosiahnu všetky skupiny obyvateľstva. Venovali ste sa tiež otázke koherentnosti rozvojovej politiky. Európska rada bude schvalovať svoje závery pre nás je táto téma veľmi dôležitá. Koherentnosť nielen v migračných politikách, ale aj v humanitárnej pomoci. Ako chcete implementovať tieto ambiciozne závery rady a či už pracujete v tomto zmysle? Okay, the last three speak- Ďakujeme pekne. Poslední traja rečníci, pán Hojbok, pani Guerrero a ja, ak dovolíte sama. Pán Mm, pani Maria najskôr, pani Hojbuch, pán komisár, vo svojom vyhlásení ste sa vyjadrili aj k obchodným dohodám a pri nich ide o, o mnoho viac ako o toto priame napojenie na rozvojovú pomoc. Ide tu aj o nepriame dopady týchto obchodných dohod, napríklad e, dohoda TTIP z USA. Mm, aké dopady podľa vás to bude mať na rozvojové krajiny? aké dopady to bude mať celkovo na svetový obchod. Ako chcete chrániť práva krajín, čo sa týka zdaňovania mm, ťažby súrovín, tak aby e, e, posilnili svoju ekonomiku, veď e, pravidla VTO podporujú práve toto zdaňovanie, alebo ako môžeme zohľadniť, že každá krajina na svete bude mať možnosť získava čoraz väčšiu samostatnosť hľadiska výživy svojho obyvateľstva. To súvisí s ochranou trhov, taktiež ste spomenuli spolnospodárstvo ako jeden z kľúčových sektorov. Naozaj to je kľúčový sektor eh, v podpore ekonomiky, ale aj v boji proti chudobe. Aj tu by som vám poprosila o konkrétnejšie vyjadrenie. A ešte jedna veľmi konkrétna téma z pohľadu nerovnosti ešte stále dochádza k nutenej e, práci v oblasti sektora bavlny v Uzbekistane. Európsky parlament už viackrát vyzval komisiu v uzneseniach, v rôznych stanoviskách, aby proti tomu zakročila účinným spôsobom a predsa situácia pracujúcich v tomto sektore sa vôbec nezmenila. Aké konkrétne opatrenia e, tu chcete prijať, tak aby v budúcnosti ďalšie programy Európskej únie pre rozvoj vidieka v Uzbekistane e, naozaj zastavili túto nútenú prácu. Máme mm, minúť e, ďalších 168 miliónov eur na rozvoj vidieka v Uzbekistane, pri tom, že sa zachová opäť nútená práca. Ako chcete dosiahnuť to, že e, táto suma naozaj pomôže k odstráneniu nútenej práce v Uzbekistane? Ďakujem. Ďakujeme. Enrique Guerrero a potom ešte. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Ospravedlňujem sa, že som tu nebol pri vašom úvodnom vystúpení, ale ako viete, že veľmi často je v parlamente, že e, kolidujú mnohé zasadnutia. Dve otázky, ku ktorým by som rád poslal váš názor. Poprvé, pokiaľ ide o koordináciu donorov Parlament v predchádzajúcom volebnom období schválil žiadosť komisie, aby nám predložila takú reglementáciu alebo úpravu pre týchto donorov. Doteraz sme nič nedostali a chcel by som vedieť, či existuje nejaký plán, či to máte v pracovnom pláne vytvorenie takýchto úprav, ktoré by lepšie koordinovali a umožnili šetrenie a vyššiu efektívnosť tejto pomoci. A ďalšia otázka. V roku 2015 medzi mnohými medzinárodnými stretnutiami, ktoré sa budú organizovať, tak jedno z nich je adaptácia či revízia akčného plánu JOGO 2005 až 2015 na zníženie rizik katastrof, keďže preventívna politika znižovania rizik podporuje kapacitu udržateľného rozvoja. Ja by som chcel vedieť, či máte nejaké prvky v stanovisku komisie k tejto medzinárodnej konferencii. Ďakujem. Som veľmi rada, že ste tak osobne zaangažovaní v týchto cieľoch. Mali by ste použiť tieto nástroje ako páku, aby aj ostatné krajiny eh, sa pripojili. Som veľmi rada, že sme si vypočuli túto agendu, akčné plány. Napredovanie minulý rok sme si vypočuli od pána Gregiho, čo sa deje v Kongu, vieme, čo sa deje v Sýrii a vieme, že treba urobiť oveľa viac v otázke rodových problémov a žien. Dve konkrétne otázky. Predtým, než ste prišli, sme hovorili o rozpočte, o absolutóriu mm, a o problémach z rozpočtu problémoch s rozpočtom. Máte váhu v komisii, aby ste naozaj zabezpečili platby, ku ktorým sme sa zaviazali? Kde nájdeme také peniaze na predfinancovanie, na zálohové platby? A napokon, čo sa týka celkovej súdržnosti v Afrike, minulý rok bol summit pre Afriku. Budeme pokračovať? bude na to niečo nadvezovať? Máme tu terorizmus. Musíme vypracovať e, súdržnú politiku pre Afriku. Minulý týždeň sme boli na AKT zasadnutí, mali sme tam zástupcov, ktorí hovorili o tom, že terorizmus jednoducho vzniká preto, že mladí muži nemajú prácu, nemajú vyhliadky a potom, bude veľ, potom je veľmi jednoduché, že extrémisti si jednoducho robia nábor medzi takýmito zúfalými mladými mužmi. Ako strategicky pristúpiť k tomuto problému? Ďakujem. To boli otázky pre vás, pán komisár. Ste v úloh vo svojej, na svojej pozícii prvý mesiac, ale budete s nami mať dočinenia aj ďalšie mesiace. Ďakujem pekne za tieto otázky. Naozaj ich je veľa. E, budem ochotný sa e, k väčšine vyjadriť, ale aj tak si myslím, že dôležitejšie je udržiavať dialog otvorený nielen len tento prvý, túto prvú výmenu názorov, prvý dialog, ktorý už svojou povahou e, by mal byť všeobecnejší, ale rád by som sa ponoril do detajlov. Pri práci tohto výboru na mnohých otázkach, o ktorých tu e, zazneli diskusie dnes, napríklad by sme mohli zorganizovať špeciálnu diskusiu o globálnej koordinácii alebo o pomoci alebo o konfliktoch, e, ktoré vznikajú pre ťažbu minerálov. Myslím, že takto tematicky by sme mohli sa dopracovať k tomu, aby sme pracovali na dialogu na úrovni komisie aj výborov. Ale predsa len niekoľko odpovedí na niekoľko konkrétnych e, otázok. Áno, pracujeme na tom, aby sa vykorenila podvýživa. Je to dôležitá e, priorita pre európsku rozvojovú spoluprácu a asistenciu. Ja som pred niekoľkými týždňami participoval v Ríme na druhej svetovej konferencii o výžive a bola to príležitosť, aby som posilnil záväzky Európskej únie, aby Európska únia sa zaviazala k vyšším cieľom, ako sú tie stanovené v miléniových rozvojových cieľoch v oblasti výživy. Je to naozaj najvyššia priorita pri trvalo udržateľnom rozvoji a cieľov s ním spojených. Badali sme napredovanie 1,2 milióna hladných ľudí vo svete bolo kedysi, teraz je 800 miliónov hladných ľudí vo svete. Ale ak je 800 miliónov ľudí hladných, je to pri, e, o 800 miliónov viac ako treba. A keď by bolo aj jedno dieťa hladné, bolo by to o jedno dieťa viac hladné, ako sa môže dovoliť preto by som rád pokračovala na tejto ceste, napredoval ďalej, budeme k tomu mať spoločné rozpravy, ako monitorovať e, výživu, to, či ľudia netrpia hladom a podvýživou. Je tu správa, ktorú sme rozoslali Rade a parlamentu minulý mesiac k tejto veci v novembri a teším sa, že sa ponoríme do hĺbších aspektov témy výživy a podvyživy, pretože je to naša priorita. Čo sa týka koordinácie, vo všeobecnosti treba povedať, že členské štáty a európske inštitúcie pracujú v súčinnosti e, v takých troch e, vrstvách. Boli by sme radi, keby pri asistenčných programoch a programovaní bola spolupráca lepšia s členskými štátmi EÚ a sme na dobrej ceste. Napredujeme. Celková spolupráca s donormi sa zlepšuje. Najmä s našimi členskými štátmi spolupráca sa zlepšuje. 40 krajín, ktoré sú zúčastnené na programingu, Mnohí sú našimi partnermi a robia spoločný programming pre členské štáty EÚ, komisia, členské štáty a partnerské krajiny. 20 z týchto spoločných programovacích cvičení už bolo završených, takže konkrétne sa dá povedať, že teraz sa nám darí viacej pri koordinovaní s členskými štátmi EÚ Treba povedať, že tu máme mnohé projekty a programy s partnerskými krajinami. Teraz druhá vrstva, druhá línia, tá sa týka partnerských krajín samotných. Máme tu agendu zmeny. Sústredili sme naše asistenčné programy na tie najmenej rozvinuté krajiny, tie, ktoré to najviac potrebujú a tento prístup sme zužili výber, na istý užší výber, kde sa e, identifikačné parametre takisto koordinujú s partnerskými krajinami. Tu sa veci zlepšujú a radi by sme oveľa lepšie koordinovali na globálnej úrovni donorské aktivity. najmä s tými najväčšími donormi, ale aj s novými prichádzajúcimi donormi. Veľmi dobre spolupracujeme s USA, máme konkrétne príklady, kde koordinácia funguje výborne a čoskoro bude možné sa dopracovať k tomu, že niektoré finančné prostriedky na programy sa budú prideľovať spoločne a projektovo spolu s USA budeme sa podieľať na projektoch spolu s agentúrami. Dodal by som, že čo sa týka Číny, tam takisto môže byť priestor pre optimizmus a lepšiu koordináciu donorov. Číny som sa vrátil pred desiatimi dňami a hovoril som presne o spolupráci s našimi čínskymi naprotivkami. Dospeli sme k záveru, že naša rozvojová agenda sa líši. My tu skôr sa zameriavame na oficiálnu rozvojovú pomoc, povedzme na sociálnu infraštruktúru, na pomoc pri poľnohospodárstve, vzdelávaní, zdravotníctve, projektoch zabezpečovania dodávok potravín A čínska rozvojová agenda je skôr investične orientovaná. Oni investujú do infraštruktúry, do projektov infraštruktúry, ale e, vzájomne chápeme aj to, že lepšie koordinovanie znamená, že nebudeme kritizovať rôzne modely svojich náprotivkov pri rozvojových politikách. Ja nemienim e, sa dostať do súťaživého rivalského postavenia s inými modelmi. Treba nachádzať spôsob, ako dva rôzne modely môžu sa navzájom doplňať, môžu byť komplementárne, aby sa využili pozitíva oboch rôznych modelov. E, z čínskej strany sú voči nám v tomto zmysle otvorení. Dohodli sme sa na lepšej spolupráci Dohodli sme sa na trilaterálnych rozhovoroch o tom, aké budú najlepšie rozvojové politiky v Afrike medzi Európskou úniou, Čínou a africkými krajinami pán, sa rozbehli takéto rokovania, koordinácia dohody, takže si myslím, že toto sa tiež dostane medzi naše priority. Čo sa týka dozoru, monitorovania, najmä Európskeho rozvojového fondu. Tam by som povedal, že by sme skutočne mali otvoriť túto záležitosť vo výbore DV, alebo otvárať ho z času na čas v parlamente a vo výbore DV, pretože e, dospejeme k dobrému kompromisu týmto spôsobom, ktorý by mohol na strategický dialog, či ho už nazývame tak alebo onak e, dôležitým. A čo sa týka DCI, to je inštitucionálne jasné, ako tam funguje dohľad a monitorovanie podľa mňa celkom dobre. Ale čo sa týka EDF, o Európskeho rozvojového fondu, tam by bolo možné rozvinúť dialog a dohľad zo strany Európskeho parlamentu doplňa ciele, ktoré sledujeme v súvislosti s medzinárodnými inštitucionálnymi limitmi a špecifikami. Budem pripravený na ďalšie kolo diskusí k týmto témam. Nemyslím si však, že by tu malo ísť o nákazlivé, ak môžem použiť toto slovo, o to, aby e, sme sa navzájom pozitívne nakazili takýmto rozvojovým, rozvojovou pomocou. Ja by som chcela, aby parlament bol zaangažovaný spolu s tými komisármi, do ktorých portfólia spadá rozvoj, aby boli za, interesovaní do strategického dialogu a procesu monitorovania. Čo sa týka e, nerastného bohatstva a konfliktnej ťažbe nerastov, pri mnohých príležitostiach sme si vypočuli, aj pri vypočutiach v tomto výbore, sme si vypočuli kolegiálne otázky, pokiaľ ja sa na ne pamätám, tak boli kolegiálne. Ja som vás poprosil vtedy, aby ste nám dali rok alebo dva na to, aby sa rozbehla dobrovoľná certifikácia a jej procesy. A potom by sme mohli spolu posúdiť, e, kam sa vydať ďalej, ako sa vydať ďalej k záväznejším opatreniam pre obchodovanie a ťažbu e, nerastného bohatstva, ktoré, ktorého ťažba je konfliktná. Napriek takémuto kolegiálnemu prístupu celé kolegium v komisii sa zaoberali, zaoberalo týmito témami a diskutovalo s poslancami. Napriek tomuto by sme si mohli možno spolu sadnúť a posúdiť na novo, aký je rámec, aké sú obmedzenia, aké sú náklady a prínosy povinného, možného povinného systému legislatívneho, systému, ktorý by sa vysporiadal s konfliktmi pri ťažbe konkrétnych minerálov. Nemyslím si, že by toto vyriešil iba čisto právny rámec, ktorý bude povinný. Nie, musíme nejaké motivačné faktory pre aktérov zaviesť do daného procesu. A ja spolu s komisárom pre obchod a našimi servismi Budeme pripravení preskúmať tieto záležitosti otvorenejším spôsobom. Pričom sa budeme snažiť nájsť tie najlepšie riešenia, ktoré vyriešia objektívne existujúce problémy v tejto oblasti. Let, uh, some of the interesting <laughs> Uh, trade, ja... Aké sú ďalšie zaujímavé otázky? Obchodovanie. Keď hovoríme o vplyve a úlohe obchodných aspektoch rozvojových politík celkovo, keď hovoríme o pokroku v partnerských krajinách, tak eh, by som nepovedal, že obchodovanie je jediným motivačným faktorom, ktoré môže, ktorý môže prispieť k hospodárskému rastu súkromného sektora alebo partnerskej krajiny. Nie. Vždy som sa pozeral na obchodovanie, na obchod ako taký, na komerčné otázky, ako na motiváciu pre súkromný sektor ako na motiváciu posunúť na vyššiu úroveň kapacity partnerskej krajiny v oblasti správy veci verejných, v oblasti hospodárstva a tým podporiť mikropodniky a iniciatívy mikropodnikov a malých podnikov. V takom hospodárskom rámci ktorý by odomkol potenciál. Otvoril európske trhy pre obchodovanie na medzinárodnej úrovni v spolupráci s VTO, ktorá e, uľahčuje obchodovanie a v spolupráci s rastom súkromného sektora v partnerských krajinách. Potom by obchodovanie mohlo byť tým správnym motivačným faktorom pre rast. téme nútenej práce. Táto téma skutočne súvisí s našim celkovým tematickým programovaním. Táto téma súvisí aj s rodovými otázkami, s otázkou detskej práce a vôbec s otázkou ľudských práv v partnerských krajinách. Nutená práca bola vždy v popredí toho, proti čomu sme bojovali a máme dobrovoľné dohody s eh, viacerými krajinami, ktoré súvisia s úsiliami vykoreniť eh, nútenú prácu. Budúci rok budeme mať zvláštnu iniciatívu, ktorá Európske rozvojové politiky a programy zameria konkrétnejšie na aktivity znižovania objemu nútenej práce pri výrobe vo viacerých partnerských krajinách. znižovanie rizik pri katastrofách. Áno, pri tomto by sme mali spolupracovať na medzinárodných konferenciách. Najbližšia bude v Japonsku, v Sendai. Prepojúc, prepojac naše príspevky s celkovými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, takými cieľmi udržateľného rozvoja, ktoré sa vypracujú a finalizujú v súvislosti s touto konferenciou. Pracuje na tom príslušné generálne riaditeľstvo, ale akúkoľvek pozíciu, akékoľvek stanovisko generálne riaditeľstvo príjme akékoľvek vlastné aktivity, e, v rámci rozvojových cieľov si dáme, aj tak to všetko treba v praxi zapracovať do znižovania rizik katastrof, ktoré vyvolali buď prírodné podmienky alebo ľudský faktor. Teraz niečo k rozpočtu. Rozpočtové škrty ohrozujú aj v tejto chvíli rozvojové programy a projekty. Generálny riaditeľ je zaangažovaný práve v týchto záležitostiach. Bohužiaľ práve voľba toho, aké platby uhradíme v rámci tohto roka, v systéme rozvojovej spolupráce, tam je otáznik a na najvyššej možnej úrovni by sme radi udržali také finančné prostriedky pre tie najmenej rozvinuté krajiny, ktoré sa dávajú do súvislosti s občianskou spoločnosťou a myslím si, že tieto platby sú citlivé a musíme prejsť týmto procedurálnym postupom po prvý raz, aby sme tento mesiac a budúci rok završili všetky aktivity. Oblasti bezpečnosti, oblasti zabezpečenia potrebných náležitostí. Toto sú úzko prepojené témy a nebude rozvoja bez stability, bez bezpečné, bezpečného prostredia. v partnerských krajinách a regiónoch. Ale aj naopak treba povedať, že ani bezpečnosť a stabilitu nie je možné dosiahnuť bez skutočného rozvoja. opäť treba pristúpiť k týmto, k týmto problémom tak, ak tvorili sme prepojenie a teda pristupovať tak, že jednak na jednej strane je tu rozvoj, rozvojová pomoc a na druhej strane bezpečnosť. Teoretického hľadiska tu nie je žiadny problém ani v tých konkrétnych opatreniach a to, aby sme lepšie vplývali na bezpečnosť, aby sme prijali opatrenia proti terorizmu v niektorých krajinách. alebo prostredníctvom programov či e, rozvojových nástrojov. Ale o čo nám ide je e, vytvoriť nový politický aj právny rámec, aby táto rovnica fungovala oveľa lepšie. Pretože je tam ešte veľa otáznikov k tomu, ako financovať určité opatrenia, bezpečnostné opatrenia. Situácia sa mení od krajiny k krajine, ale možno, keď budeme hovoriť o budúcom viacročnom finančnom rámci, tak si myslím, že by stálo za to, aby sme mali aj nový právny finančný rámec, ktorý by nám umožnil toto prepojenie medzi bezpečnosťou a rozvojom. Ja si myslím, že som asi odpovedal na všetky otázky, aj na imigráciu, áno, aj to som odpovedal. Na to som odpovedal už predtým. Vnútorná aj externá imigrácia a aj e, externé, interné aspekty. Keď hovoríme o imigrácii, tak o niekoľko týždňov to bude na stole tento návrh. A budeme sa snažiť, aby členské štáty hĺbkovejšie zanalizovali tú rozvojovú úlohu, ako zníži, ktorá, aby sme prispeli k tomu, aby sme znížili legálnu imigráciu, to by mal byť ten prvý krok len prvý krok. A samozrejme musíme spolupracovať s ďalšími službami komisie, aby sme vytvorili to prepojenie medzi internými a externými aspektami imigrácie a takto sa snažiť o jasný politický balíček alebo o komunikáciu, o oznámenie, aby sme jasne ukázali, čo si o tom myslíme o celej tejto problematike, aby sme ujasnili, čo to znamená imigrácia a čo môžeme urobiť, aby sme sa venovali všetkým aspektom imigrácie, aby sa e, nezabudalo na tú internú stránku, na tie interné aspekty a zároveň, aby sme sa snažili zmierniť v tom externom rámci negatívny dopad v tých krajinách, s ktorými spolupracujeme. Ďakujem, hovorí pani Linda McEvan. Odpovedali ste naozaj na veľa otázok. Pani Sargentini, chcete ešte niečo, nejakú otázku? Áno. Vy ste ma asi nepochopili správne. Ja som nehovorila o tom, či má byť niečo záväzné alebo nezáväzné, ale spýtala som sa vás o, na komunikáciu a či je to vaša zodpovednosť a či sa môže urobiť viacej v teréne, čo by, či by ste mohli špecifikovať, či to budete robiť, ako to budete robiť, či by sme to mohli financovať desiatým rozvojovým fondom, lebo to je tiež vo vašich rukách. Ak mi na to nemôžete teraz odpovedať, nemusíte, ale môžeme ti to da- môžete mi to dať písomne. Áno, teraz som vás pochopil, hovorí pán Mimica. Tejto téme sme sa ešte pani Sargentini nevenovali, som len mesiac vo funkcii a ešte túto časť môjho portfólia a týchto právnych aspektov sme nerozoberali. Tie konfliktné minerály v rozvojovej oblasti, ale sme veľmi otvorení a ako pristupovať k otázkam obchodnej politiky a rozvojovej spolupráce. To je podľa mňa tá, ten najlepší príspevok rozvojového komisára k tejto diskusii a spolupráci. aby sme urobili nejaké spoločné oznámenie alebo hĺbkovejšiu analýzu toho, aké sú skutočné dôsledky tejto témy eh, um, ťažby nerastov v konfliktných oblastiach. Ďakujem, pán komisár Mimica, že ste tu dnes boli medzi nami. 20 minút viacej, než to bolo naplánované. Ja dúfam, že nepríti skoro na ďalšie stretnutie a tešíme sa na našu budúcu spoluprácu. Milí priatelia, ten bod na programe, tam sme už vyriešili, v bode rôzne nemáme nič, takže prerušujem zasadnutie a budúce zasadnutie bude 21. a 22. januára. No je ešte možno skoro povedať veselé Vianoce, lebo ešte nás čakajú dva týždne, ale ak vás teda neuvidím, tak vám e, želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov, rovnako aj vám, pán komisár. Dovidenia.